je bol e, menovaný za člena výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Je to, bude to teda v zápisnici, ak nikto nebude namietať, bude to